morning, dear colleagues. Good morning. I see only happy faces this morning. Vidím tu samé spokojné tváre dnes ráno. Budeme mať také, takú uvoľnenú schôdzu dneska zrejme. Preto som vám dala 15 minút Okay. So let's start. Dobre, takže začneme bodom číslo 16 dnešného programu, kde máme návrh stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a rády o šírení satelitných údajov získaní pozorovaním Zeme na obchodné účely. Spravodajcom za Libe je pán Weidenholzer. Gestovský výbor je ITRE a my sme kompetentní v rámci pravidla 53 s kompetenciou na aspekt ochrany dát tohto návrhu a IMK je pridružený výbor v rámci pravidla 54. Takže najskôr dám slovo pánovi spravodajcovi a spravodajcom a potom ostatným kolegom, ktorí by chceli vystúpiť. Pán Weidenholzer, ďakujem pekne. Eh, uh, Ďakujem. Pri tomto návrhu zákona ide o to, že je stále viac možností, pokiaľ ide o pozorovanie Zeme z vesmíru a pritom sa produkuje obrovské množstvo údajov a tieto údaje sa môžu aj mm, obchodovať v Európe. V zásade je to dobré. Je dobré, že nebránime technickému pokroku v súčasnosti nie je možné generovať takto osobné údaje, ale pravdepodobne sa to čoskoro zmení a to je aj dôvod, prečo sme do tohto zapojení a máme určité výhrady k tejto téme. Ja som sa snažil jeden bod dať do popredia a to, že pre nás je dôležitá e, zásada ochrany údajov a táto zásada sa nemôže uvádzať iba v úvodných ustanoveniach, ale musí byť zakotvená priamo v legislatívnom texte. To zodpoveda jej významu. Takisto som sa snažil určité nejasnosti v texte odstrániť. Viackrát sa hovorilo o citlivých údajoch, že by sme nemali brániť obchodu s citlivými údajmi, tu som sa snažil trošku ten text e, upresniť. A pokiaľ ide o ten časový rámec, v tejto oblasti tie technické inovácie prichádzajú veľmi rýchlo a preto správa parlamentu sa má predkladať častejšie na miesto každé 3 roky, každý rok aby sme mohli priebežne na tie najnovšie veci reagovať. podľa mňa má naozaj zmysel, aby sme toto upravovali na európskej úrovni. Niektoré členské štáty si myslia, že toto by malo patriť do pravomoci členských štátov, ale myslím si, že táto situácia s týmto typom údajov patrí naozaj na našu úroveň európsku, aj vzhľadom na to, akú máme digitálnu stratégiu. Takže tieto, pri, tieto zásady ochrany údajov by sme mali sprísniť a pozerajú sa na to aj e, iné výbory podobným spôsobom ako my. Keďže táto naša práca nebola až taká obsiahla, tak sme urobili pokrok dosť rýchlo. Výbor ITRE e, bude pripravený až v septembri a preto sme lehotu na predkladanie pozmeňovacích návrhov predložili do začiatku júna. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Weidenholzer, tieňový spravodajcovi, správcovia ja som Monika Holmajer. Každý má dnes 15 minút rečníckého času, myslím si, pretože nás nie je tak veľa dnes v miestnosti, ale žarty bokom. Myslím si, že tento systém je naozaj potrebný, potrebujeme ho a je dobrý. Mám dve otázky pre kolegu Weidenholcera. Prvá otázka pre komisiu. Čo chápete pod tými odvodenými údajmi? Ja to chápem tak, že tie údaje sa majú používať za určitými účelmi, ale potom sú tam tie odvodené informácie. Ehm, máte ehm, na to nejakú definíciu, čo to je? Mne sa zdá, že zatiaľ je to v texte príliš vágne e, vysvetlené. Ja chcem od komisie vedieť, čo chápe týmto slovom odvodené informácie. Či je to niekde definované. Ešte jedna otázka pre kolegu Weidenholcera. E, vy hovoríte o tom, že osobné údaje sa zatiaľ nepoužívajú v tomto kontexte. Ty si vypustil pasáž o tom, že členské štáty môžu zakázať rozširovanie týchto informácií. Má to nejaký dôvod, že v texte vlastne dávaš týmto členským štátom túto právomoc, pretože táto legislatíva sa príjma preto, aby sme vytvárali vnútorný trh, aby si každý členský štát neupravoval všetko sám, ale aby sme mali spoločnú úpravu. No a potom v tom texte, myslím, že v štvorke popieraš to pravidlo vnútorného trhu a zavádzaš pravidlo, že každý členský štát si v tejto otázke príjme vlastné pravidlá. Má to nejaký konkrétny dôvod? Existujú nejaké údaje, nejaká kategória údajov, na ktorú by sme sa mali ešte bližšie zamerať, ešte si ju pozrieť? To sú teda dve otázky, e, ktoré mi vyplynuli, keď som si čítala text. No a pokiaľ ide o osobné údaje, to bude podliehať jednoznačne legislatíve, e, ktorú máme v rámci a ktorú budeme mať v rámci základného nariadenia pre ochranu údajov, pre osobné údaje, ak by v tejto oblasti teda jedného dňa naozaj vznikali aj osobné údaje. E, ďakujem ešte raz pánovi Weidenholcerovi. Ďakujem za zodpovedanie mojich otázok. No a ešte k tej lehote tú lehotu 3 roky sme skrátili na jeden rok na predkladanie správ, ale myslíš, že po jednom roku už budeme mať mm, dostatočné vedomosti o tom, ako bola tá legislatíva implementovaná. Nie je to príliš skoro, možno dva alebo tri roky by bolo zmysluplnejšie. Po mm, dlhšej časovej lehote budeme mať už určitú databázu, z ktorej sa bude dať vychádzať, pretože po jednom roku ešte nenazbierame skúsenosti s implementáciou, ešte nebudeme mať dostatočnú bázu na to vyhodnotenie. Ďakujem. Ďakujem pani Holmajer, pani Menár, ďakujem pekne. Dnes e, sú to sami nemeckí rečníci, takže aj ja sa vyjadrím po nemecky. Je to také nemecké kolo rečníkov. Je to aj osobitná terminológia, môžem povedať. Chcem sa poďakovať takisto pánovi Weidenholcerovi za túto prácu myslím, že naozaj odviedol dobrú prácu a správnym smerom. To, čo ste povedali vy, pani Holmajer, pred chvíľkou, um, áno, dobre ste poukázali na to, čo musíme ešte e, zistiť. Musíme nastoliť určitú rovnováhu. Tie údaje musíme upravovať na európskej úrovni, ale zároveň nemôžeme podkopávať ďalej základné práva, aby európsky občania sa cítili bezpečne. Ja podporujem najmä pozmeňovací návrh 8, článok 8 odsek 3. Tam sa toto práve zdôrazňuje veľmi výrazne. A potom aj to, čo pani Holmajer e, spomenula, to je takisto zaujímavé. Prečo sa tam teda vracia tá právomoc do rúk členským štátom? To zasa môže odporovať tomu, tomu nášmu základnému princípu. Ďakujem. Ďakujem, pani Mlinár. Sú nejakí ďalší kolegovia, ktorí sa hlásia o slovo? Teda obraciam sa na komisiu, či sa chce vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Veľmi stručne Chcem povedať, že komisia plne chápe a sympatizuje s úmyslom za tý, týmito pozmeňujúcimi návrhami, teda aby bolo jasnejšie, ak dôležitá je ochrana dát, aby sa to lepšie odzrkadlilo v texte, ale eh, aj ostatní rečníci už povedali a komisia si tiež myslí, že by sme mali zdôrazniť potenciál vnútorného trhu. Pri tejto smernici eh, kde by sme mali byť opatrení, hlavne pokiaľ ide o satelitné dáta a dáta, ktoré už raz boli skontrolované. V reakcii na špecifické otázky, čo v angličtine je, ako vyplýva z týchto informácií podmienci návrh číslo 3, tak vysvetlenie je jednoduché. Smernica sa týka kontroly e, e, dát s vysokým rozlíšením, satelitných dát s vysokým rozlíšením poprvýkrát, kedy sa dostávajú na trh. Čiže môže sa stať, že niektoré z týchto dát e, nie sú surové dáta, ale už spracované. Čiže článok jednoducho hovorí tam, kde je to surové alebo už spracované. O tom hovoríme len, aby, som teda pokryli, aby sme pokryli túto možnosť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán González. A potom sa vrátime k spravodajcovi. Pán Vajdar, nech sa páči. Áno, ďakujem. Myslím, že v zásade tu nevidíme žiadne veľké rozdiely tie dve otázky, ktoré e, položila pani Holmajer a pozmenovací návrh 4, na, ktoré, na ktorý sa vzťahujú, myslím si, že nie je až tak potrebné o tom diskutovať, pretože je to riešené inde, ale dobre, môžeme, môžeme sa nad tým zamyslieť. Tá jednoročná lehota, to je taký zásadný problém, ale mne sa zdalo, že by to malo zmysel, pretože tie technické možnosti sa, rý, e, sa menia veľmi rýchlo a keď príde niečo neočakávanie, tak potom sa nebude musieť čakať 3 roky. Možno by sme to mohli riešiť aj v inej forme v texte, ale keď sa pozriete na to, ako rýchlo prichádzajú technické novinky niekedy v rámci, jed, v rámci pol roka, sa niečo presadí a začne sa to používať, tak potrebujeme nejaký nástroj, aby sme mohli rýchlo reagovať. Teším sa samozrejme na spoluprácu s kolegyňami. aj my sa tešíme. Ďakujeme, pán Weidenholzer. Takže termín pre zmenujúce návrhy je 1. jún. A potom prejdeme k bodu 17 programu nový protokol e, pre spolumocnenie členských štátov. Ten bol schválený v roku 2014 v Ženeve. Tento protokol sa snaží vyriešiť medzery v implementácii dohovoru o nutenej práci a pokročiť v zabraňovaní e, zneužívania tejto oblasti pre, a kompenzácie Ide o oblasti európskeho práva, ktoré už sú predmetom vysokého stupňa regulácie v súlade s, so súdnym dvorom EÚ. Členské štáty nemôžu e, rozhodnúť, že ratifikujú tento protokol mimo rámca európskej inštitúcií, ako teda e, keďže to, tento protokol spadá do kompetencie EÚ. Čiže je tu návrh rozhodnutia schválený radou, kde Členské štáty môžu v záujme EÚ ratifikovať tie časti protokolu, ktoré spadajú do oblasti európskych kompetencií. V rámci alebo v súlade s, článku, s článkom 218 zmluv e, parlament je vyzvaný, aby dal svoj súhlas, e, takže my sme pozvali komisiu a rado, aby predstavili ten, tento návrh rozhodnutia a potom si vypočujem spravodajcu Kyňu, pani Stevens, najprv teda komisia, potom rada a potom spravodajkyňa. Takže komisia, nech sa páči, pani Spišo. Ďakujem, pani predsednička. V júli 2014 Medzinárodná konferencia práce, ktorá je zhromaždením tripatity a národných organizácií práce, schválilo protokol v rámci odporúčaní o dohovoru dohovoru o nutenej práci. Schválenie týchto nástrojov mm, bolo spojené s koordinovaným príspevkom EÚ, teda práce EÚ a členských štátov. Výsledok bol veľmi dôležitý až 80 rokov po tom, čo bol schválený dohovor 28, kde E, išlo o z, zákaz e, nútenej práce. 21 miliónov ľudí je dnes vo svete obeťou nútenej práce. Hlavne sa to prejavuje formou e, teda, využívania, zneužívania týchto ľudí. Sú tu miliardy e, dolárov, ktoré sa dosahujú vo forme zisku domácich e, zamestnanci sem spadajú, ide o rybolov, výstavbu, banský sektor, polnohospodárstvo, tie sú zvlášť dotknuté nutenou prácou a teda počuli sme v médiách o strašných prípadoch, ktoré si len ťažko dokážeme predstaviť v dnešnom svete. Implementácia nových štandardov Svetovej organizácie znamená, že budeme lepšie vybavení, aby sme mohli bojovať proti tejto nutenej práci krajiny, ktoré ratifikovali e, dohovor z, e, z roku 2014 sa dohodli, že budú brániť nútenej práci, aby sa zlepšila ochrana obetí a aby sa im poskytla, poskytol prístup k náprave. Musí sa vytvoriť národná politika a akčný plán na zrušenie nutenej práce. E, musia prijať opatrenia na zabranie nutenej práci, informovať zraniteľné osoby a chrániť ich pred možnými podvodnými náborovými postupmi. Pokiaľ ide o obete nútenej práce, protokol zavádza povinnosť zabezpečiť identifikáciu prepustenie a ochranu a nápravu, ako aj rehabilitáciu. Ďalšie klauzuly protokolu si vyžadujú ratifikovať e, prístup k nápravným opatreniam vrátanie kompenzácií pre všetky obete a zabezpečiť to, aby kompetentné orgány e, nemohli prenasledovať e, obete pre nezákonné činnosti ktoré museli páchať. Protokol ďalej e, posilňuje medzinárodnú spoluprácu v boji proti e, nútenej e, práci a široká implementácia protokolu je relevantná hlavne pre EÚ. EÚ chce podporovať ľudské práva a dôstojnú prácu a teda zakázať nútenú prácu pre ľudí. Zvlášť dôležité v kontexte tohto protokolu je záväzok EÚ podporovať práva dieťaťa, rodovú rovnosť, ženské práva, pretože ženy sú zvlášť zraniteľné v tejto oblasti nútenej práce. Ide o zabezpečenie dôstojných podmienok v práce a ratifikovanie tohto protokolu e, členské štáty vysielajú dôležitý signál o koherencii európskej politike a o podpore základných princípov a práv e, na trhu práce a taktiež ide o zlepšovanie e, tejto situácie. Ako súčasť Európskej stratégie boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami členské štáty by mali ratifikovať všetky relevantné medzinárodné nástroje, dohody a právne povinnosti toto e, umožní alebo napomôže riešení týchto problémov e, koherentným spôsobom. Posilnenie práv pre obete bude tiež strategickou prioritou a je to strategická priorita pre Európsku komisiu. Tak tomu bolo aj za posledných pár rokov. Vytvorenie pravidel, cezhraničných pravidel, posilnenie medzinárodnej spolupráce e, nad rámec EÚ posilňuje váhu EÚ. Ratifikácia protokolu proti nutenej práci bude mať dopať aj na naše vonkajšie vzťahy, hlavne v kontexte obchodu a asociačných dohôd a umožní vyvíjať rovnaké podmienky pre našich partnerov a susedov. Aby sme poskyto, aby sme zlepšili rešpektovanie protokolu v tretich krajinách, vnútorná situácia v EÚ je dôležitá tak je to už aj v 8 eh, základných dohovoroch eh, Medzinárodnej organizácie práce. Sú to teda pravidlá a pri ochrane obetí a prístupe k nápravným opatreniam protokol rieši eh, justičnú spoluprácu v trestných otázkach, hlavne je to pokryté smernicou 2011-36, teda smernice proti obchodovanie s ľudskými bytostiami a 2008 e, ďalšia smernica. Ide o to, aby sa riešili tieto aspekty v rámci sociálnej politiky, aby e, um, ustanovenia tejto smernice a opatrenia, odporúčania, ktoré sa týkajú slobody pohybu, azylu a imigrácie boli pokryté napríklad smernica 2004-84 o rezidenčných eh, povoleniach pre obete. Vo vonkajších otázkach eh, protokol hovorí o pravidlách pre spoločnú obchodnú politiku, medzinárodné dohody, eh, rozvojová spoluprácu, obchodné nástroje. To všetko sa týka aj pracovných štandardov, vrátane dohovoru, základného dohovoru Medzinárodnej organizácie práce ratifikácia a efektívna implementácia v EÚ a v tretich krajinách. Európska legislatíva je podrobnejšia ako všeobecné princípy, ktoré sú vytvorené eh, v rámci tohto protokolu. Vďaka rokovaniam eh, Medzinárodnej organizácie práce nie je nekompatibilita medzi ustanoveniami protokolu a eh, Európskym aký. Vzhľadom na dôležitosť európskych pravidiel v oblasti, ktoré protokol pokrýva rámec európskych inštitúcií, je potrebný pre členské štáty, aby mohli ratifikovať takýto protokol. Preto je potrebné, eh, keď by boli nejaké právne prekážky pre ratifikáciu tohto protokolu, tak tie sa musia odstrániť na úrovni EÚ. Z tohto dôvodu komisia schválila návrhy pre rozhodnutie rady v minimálnej možnej lehote, aby sa táto ratifikácia umožnila. Tieto návrhy boli schválené v septembri 2014. Ide o autorizovanie členských štátov ratifikovať nový protokol, e, k, kde to bude spadať do kompetencie EÚ a členské štáty majú pokračovať v tejto ratifikácie do roku 2016. Dva návrhy boli zatiaľ predložené. Jeden sa týka sociálnych aspektov právneho základu a justičnej spolupráci v trestných otázkach aby sme brali do úvahy rozličné postupy e, v rade. Nie je to obsahové rozlíšenie, ale právne oba návrhy boli schválené v rade v rámci článku 2016 a teraz mm, potrebujeme na to súhlas eh, parlamentu. Dnes riešime návrh, ktorý sa týka trestných otázok a sociálnych otázok a teda právneho základu s tým spojeným. To sa rieši v rámci výboru pre zamestnanosť. keďže nedávno sme riešili e, dohovor o chemických látkach, e, dúfame, že by sme mohli dosiahnuť dohodu čo najskôr, aby členské štáty mali možnosť ratifikovať tento protokol e, v čo najkračej možnej lehote. Niektoré z nich už sú pripravené. Komisia podporuje toto rozhodnutie, ako ho schválila ráda a privítala by súhlas parlamentu. Je to dôležitý prvok pre Európsku úniu a pre snahu podporiť ratifikáciu a implementáciu spoločných pracovných štandardov globálne a vnútorne, preto aby sme lepšie mohli bojovať proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami, umožní to rýchlu ratifikáciu týchto dôležitých noriem a prispieje k k tomu, aby sa zabránilo zneužívaniu obetí nútenej práce, takisto sa posilní medzinárodná spolupráca v tejto oblasti. Ďakujeme predsedníctvu a spravodajcom za to, že tento boj posunuli vpred. Ďakujem pekne, pani Spišl. A teraz sa obraciam na predsedníctvo, pani Kibala. Uh, thank you, madam, and honorable... Ďakujem Pani predsednička, dámy a páni, ďakujem za túto príležitosť, že sa tu dnes môžem vyjadriť mene lotišského predsedníctva. Chcem predstaviť rozhodnutie, ktoré povoluje členským štátom e, ratifikovať protokol k dohovoru ILO o nútenej práci. Ako práve spomenula komisia, Podobné rozhodnutie o sociálnej politike sa práve e, diskutuje na výbore pre sociálnu politiku a zamestnanosť. 80 rokov po schválení dohovoru Medzinárodnej organizácie práce ešte stále pretrváva tento fenomén nútenej práce, bohužiaľ. A protokol k, tomuto dohovoru je politicky veľmi významný, pretože zintenzívňuje boj proti súčasným formám nútenej práce a posilňuje medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti. Členské štáty na rade vyjadrili podporu cieľu tohoto protokolu, podporili aj ratifikáciu. Keď toto rozhodnutie bude schválené, tak členské štáty budú môcť ratifikovať tie časti protokolu, ktoré spadajú do kompetencie EÚ do člán- podľa článku 82.2 zmluvy o fungovaní EÚ. Aby sa tento návrh ešte viac objasnil, rada sa domnieva, že by bolo dobre upraviť znenie návrhu komisie na viacerých miestach, najmä Rada pridala nové úvodné ustanovenie, ktorým zdôrazňuje dôležitosť e, dohovoru o nutenej práci. Takisto sme upravili pôvodný, úvodné ustanovenie 2 o obetiach organizovanej trestnej činnosti. Toto pokrývajú spoločné pravidlá EÚ. Takisto sa tam pridal nové úvodné ustanovenie 7 a upravil sa článok 1, aby bolo jasné, ktoré časti protokolu sú dotknuté rozhodnutím. A takisto sa upravuje pôvodné úvodné ustanovenie 8, ktoré sa týka protokolu 22. Tam sa uvedlo, že Dánsko sa nezúčastňuje na schvaľovaní tohto rozhodnutia. Článok 4 bol vypustený, pretože pozícia Dánska vyplýva priamo z primárneho práva. Rada 2. marca dosiahla principiálnu dohodu, zohľadňujúc veľký politický a právny význam protokolu. Je to dôležitý signál toho, že na medzinárodnej úrovni EÚ môže byť príkladom, môže zlepšovať rámec na boj proti nútenej práci. Rada by som to uzavrela tým, že vyjadrím nádej, že Európsky parlament dá svoj súhlas, aby bolo možné mm, finálne schváliť tento akt na rade. Ďakujem. Ďakujem pani Kýbele. Pani Steven, spravodajkyňa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za prezentáciu. Tento protokol je v zásade o základných právach, o obetiach a o boji proti strašným trestným činom, ktoré poškodzujú našu ekonomiku a našu spoločnosť. Ratifikácia tohto protokolu je dôležitý krok v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a ochraňuje práva obetí všade v Európe. Parlamentný postup je možno jednoduchý, ale tie problémy, ktoré sa tu riešia, nie sú jednoduché. Pôvodný protokol nadobudol účinnosť už v roku 1930 a preto je strašné, že ešte takmer o 100 rokov neskôr nútená práca existuje. 20,9 milióna ľudí na celom svete sú podľa odhadov ILO obeťami nútenej práce. Opatrenia na zastavenie obchodníkov s ľuďmi nie sú implementované dostatočne a práve preto kriminálnici majú možnosti sa skrývať. Tento protokol má za cieľ posilniť e, úsilie eradikovať nútenú prácu a my chceme práve tu chrániť tých najzraniteľnejších. Dúfam, že sa môžem spoľahnúť na podporu mojich kolegov a že Európsky parlament e, dá súhlas na schválenie tohto protokolu. Ďakujem pani Stevens. A teraz pani Husman, tieňová spravodajkyňa. Ďakujem, pani predsednička. Návrh rozhodnutia rady, ktorý povoluje členským štátom ratifikovať protokol ku dohovoru o nutenej práci. Toto reflektuje to, že Európska únia sa snaží neustále zlepšovať podmienky práce, chrániť ľudské práva a najmä detské práva. Takisto vysiela jasné posolstvo obchodným partnerom Európskej únie a dodávateľom zahraničným dodávateľom štátov EÚ. Dva roky po tragických udalostiach v Bangladeži je tento protokol o to dôležitejší. Tento protokol vytvára primeranejší rámec pre boj proti nútenej práci, ktorý musí pokračovať. A Týmto protokolom sa snažíme takisto zvýšiť ochranu obetí, snažíme sa zlepšiť prostriedky nápravy, snažíme sa sankcionovať e, obchodníkov s ľuďmi a takisto e, berieme na vedomie, že toto je a takisto v kompetencii EÚ. Moja politická skupina toto schvaľuje Eh, berieme na vedomie ratifikáciu a dúfame, že všetky právne prekažky schválenia sa odstránia čo najskôr, aby sme mohli čo najrýchlejšie zlepšiť podmienky práce a začať lepšie chrániť ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem pani Husmanová. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Ak nie, tak požiadam ešte raz pani Stevens, či sa chce vyjadriť. No, OK. Thank you very much. And, uh... Dobre, ďakujem pekne. Návrh správy bude, alebo predloží pani Stevens 4. júna. Ďakujem pekne. Ďalší bod nášho programu. Pýtam sa kolegov alebo sekretariátu sú tu všetci, ktorí tu na tento bod musia byť. Je tu spravodajca. Áno, dobre. Takže môžeme pokračovať s ďalším bodom. Bodom číslo 18. k výbor by sa rozhodol prijať stanovisko k výročnej správe komisie o monitoringu aplikácie práva EÚ za roky 2012-2013, pretože táto správa sa zameriavala na implementáciu práva EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. A keďže pre náš výbor bolo prioritou zaročiť dobrú transpozíciu a implementáciu v tejto zákonu v práv v tejto oblasti, tak myslím, že je dôležité zaoberať sa týmito dokumentami. Slovo dostane komisia na prezentáciu tej výročnej správy, no a potom dostane slovo pán spravodajca. Takže v mene Európskej komisie pán Tamáš Báši. Ďakujem pekne, predsednička. Dobré ráno vám želám, dámy a páni. Výročná správa komisie o monitoringu uplatňovanie právnych predpisov EÚ je rozdelená na hlavný dokument, hlavnú správu, ktorá uvádza štatistické údaje najdôležitejších eh, čísiel, predbežné diskusie o istých eh, prípadoch eh, porušenia zmluvy s členskými štátmi a bývalé konania o porušenie zmluvy, ako aj všeobecnú štatistiku súdnych postupov v danom roku. Toto nasledujú isté politické úvahy, ktoré považujeme za veľmi dôležité v priebehu daného roka. A hlavná správa, než nekomunikujeme čísla, 28 európskych štátov, to potom doplňa dva pracovné dokumenty, jeden z nich podľa členských štátov udávať ďalšie detaily o najdôležitejších konaniach o porušení zmluvy, sťažnostiach a európskych pilotných projektoch. A druhý dokument je rozdelený podľa politických oblastí. Jedno je spravodlivosť. A ešte je tam ďalšia štatistika pre vnútorné záležitosti. Videli sme návrh správy výboru LIBE, a súhlasíme s niektorými bodmi, hlavne s veľmi vysokým číslom sťažnosti, ktoré sú podávané vo vzťahu k otázkam spravodlivosti. Komisia vysoké číslo sťažnosti nevidí ako negatívny znak samo o sebe, však ešte stále nie je úplne jasné občanom rozsah uplatniteľnosti charty základných práv napríklad. A komisia to zoberá každou sťažnosťou, ktorú dostane a občanom náležite odpoveda, Komisia mala no tiež sledovať plnú transpozíciu spoločného európskeho azylového systému. Je pravda, že niektoré smernice a nariadenia azylového systému už platia, avšak dve kľúčové smernice vstúpia do platnosti v tom zmysle, že tra- lehota na transpozíciu pre členské štáty vyprší v polovici roku 2015. Takže až potom komisia uvidí, či členské štáty jedne notifikovali svoje implementačné pravidlá a či tie pravidlá sú korektné a správne. Čo sa týka obchodovania s ľudskými bytostiami, smernica o tejto veci treba si uvedomiť, že komisia už začala detailnú kontrolu transpozície národných implementačných opatrení členských krajín. A následkom toho sme už rozbehli 13 konaní o porušenie zmluvy proti tým členským štátom, ktoré nás neinformovali plne alebo čiastočne o implementačných opatreniach. Keď tieto konania skončia, tak sa na to pozrieme detálnejšie a uvidíme, či opatrenia sú správne. Čo sa týka protokolu 36 Lisabonskej zmluvy, bývalé opatrenia v treťom pilieri, komisia tiež vyšetruje a prešetruje generálny riaditeľ, ja, generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a vnútorné veci, momentálne kontrolujú opatrenia na transpozíciu v členských štátoch pred 1. decembrom a lehotou v decembri 2014 tieto opatrenia zhromažďovala rada. Až po tejto lehote boli postúpené aj komisii a patrí sem viacero rozhodnutí v tom pilieri, ktoré musia byť konvertované v členských štátoch. Je to obrovská práca. Komisia vo svojej výročnej správe sa k tejto otázke vráti a poskytne o tom detaľnejšiu správu. No a čo sa týka prístupu k informáciám, vzťahu k porušeniam a možným porušeniam, čo sa hovorí bežne ako otázka transparentnosti. Komisia má názor, že skutočne existuje legitímny záujem Európskeho parlamentu, ako aj občanov, získať dostatočné množstvo informácií o konania o porušení zmluvy a súčasne potvrdil to aj Európsky súdny dvor. Tieto konania by mali členské štáty, štáty by mali dať istú mieru tajnia alebo dôvernosti tak, aby členské štáty mohli vyriešiť právne problémy bez toho, aby museli ísť na súd a bez toho, aby museli otvárať dlhé a nákladné opatrenia a porušenie zmluvy. Čiže toto je náročná aktivita komisie. A na záver, návrh správy hovorí o dodatočných informáciách a doplňa výročnú správu o ďalšie informácie. Komisia ochotná hovoriť o tom s výbormi Európskeho parlamentu a s poslancami v rámci našej kapacity poskytnúť extra informácie. Môžeme pokračovať v diskusii a poskytnúť štrukturovanejšie informácie parlamentu, aj keď musím povedať, že stránka komisie obsahuje prebiehajúce konania o porušenie zmluvy a pravidelne informujeme verejnosť, či komisia príjme ďalšie oficiálne kroky v týchto konaniach alebo o tom, či sú tieto konania ukončené. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a slovo dostane pán Unguránu, spravodajca. Ďakujem pekne, predsednička. Naše stanovisko hovorí o výročnej správy komisie o uplatňovaní práva EÚ v roku 2012-2013. A samozrejme zaoberáme sa oblasťou spravodlivosti a vnútorných vecí. Čo sa týka údajov v prílohách v oblasti vnútorných vecí v roku 2013 eh, bolo 44 otvorené konania o porušení zmluvy, hlavne v oblasti azylu a obchodovania s ľudskými bytostiami. Väčšina porušení a konaní bolo spustené kvôli nedodržaniu smernice o prevencii a boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Azyl je stále oblasťou, kde bolo podaných veľa stiažností občanov. V oblasti spravodlivosti v roku 2013 väčšina otvorených prípadov sa týka občianstva a voľného pohybu osôb. Niekoľko neskorších prípadov sa objavilo. A to hlavne kvôli neskorej transpozícii smernice o práve na tlmočenie a preklad trestnoprávnych konaniach. 16 členských štátov netransponovalo a nenotifikovalo v rámci stanovené lehoty implementačné pravidlá v súlade so smernicou. Na správe je jasné, že členské štáty sa snažia vyriešiť konania a pred vyniesením rozsudku Európskeho súdneho dvora a snahy vyžerať právne povinnosti EÚ musia byť zintenzifikované na, ešte v ďalších, v, pred, v skorších fázach ako v tejto. V minulosti komisia e, vyvinula veľké snahy, aby pomohla členským štátom s implementáciou. No a to hľadí viaceré opatrenia ako korelačné tabulky, kontroly konformity, hodnotiace tabulky, barometre a usmernenia boli zavedené na pomoc členským štátom. Avšak implementácia európskeho práva a hlavne v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí by mali byť lepšie štrukturovaná, transparentná a prístupná. Ja stanovisko odporúčam. Výročná správa by mohla byť doplnená ďalšími opatreniami, ktoré by umožnili parlamentu, aby bol pravidelne informovaný o stave implementácie. Komisia mala identifikovať najlepšie možné spôsoby, ako to dosiahnuť, mala by využiť existujúce komunikačné nástroje na zlepšenie transparentnosti, mala by zaistiť prístup k informáciám o implementácii európskeho práva. A na záver samozrejme som otvorený všetkým myšlienkám a návrhom kolegov a teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a už čo skoro. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Unguráno. Teraz sa, sa prihlásila, alebo teraz dostane slovo pani Guillaume za tieňového spravodajcu a potom slovo dostane ešte pani Hujsmanová. Takže pani Guillaume, nech sa páči. Áno, ďakujem. Nie som oficiálnou tieňovou spravodajkňou, ale uh, Zastupujem eh, tú kolegu, ktorý nemohol prísť. Vyjadrím sa v jeho mene. Najskôr poďakujem eh, správodajcom a teda výboru. Ďakujeme komisii a pán Baje súhlasí s niektorými prioritami, ktoré sú, sú, sú súčasťou tohto návrhu a azylového balíka. Ide o presadzovanie týchto práv a stav transponovania týchto právnych nástrojov e, sa zdá e, dobrý. Nič menej chceme zdôrazniť tri veci. Prvá, musíme urýchliť transponovanie smernice, pokiaľ ide o prevenciu e, zneužívania tejto situácie. Táto Situácia nie je tolerovateľná, spravodajca to hovoria vo svojom texte. Je naozaj potrebné zdôrazniť túto vec. Ľudské drámy, ktoré sa opakujú v Stredomorí, znamenajú, že členské štáty si musia plniť svoje povinnosti, musia chrániť obete, z ktorých e, počet narastá vzhľadom na posledné tragické udalosti. Po druhé, je jasné, že úsporné opatrenia, ktoré nastolila Únia pre členské štáty, znížili administratívnu verejnú kapacitu a právne nástroje, aby sa správne aplikovali práva EÚ. To má opačný účinok, e, ako si želajú. A po tretie, v prípade, že program komisie pre nariadenie REFIT e, by mohlo zlepšiť uplatňovanie legislatívy. V žiadnom prípade tento program nemôže ohroziť základné práva zamestnancov a občanov v oblasti zdravia a bezpečnosti, tak to hovorí Charta o základných právach a ďakujem vám týmto a v jeho a svojom mene. Ďakujem pekne, pani Guillaume. Pani Gosmanová. Благодаря, председател. Уважаеми Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, najskôr by som rada poďakovala nášmu správodajcovi výsledkom. Rovnako by som chcela poďakovať za to, že sa držal právomoci a mandátu našej, nášho výboru. Ja myslím, že je dôležité monitorovať aplikáciu práva EÚ. To je základ našej práce je veľmi dôležité monitorovať túto aplikáciu, pretože má priame dopady na životy našich občanov. Obe správy istrujú prípady porušovania práva EÚ, avšak máme závažné obavy, že Je tu meškanie, súhlasím, že veľmi zložité e, právo EÚ bolo implementovanie, implementované rýchlo a efektívne. Je to dôležité pre zilový systém a boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Samozrejme, Európska komisia je dohľad na dodržiavanie zmluv a ja si myslím, že Európska komisia by mala byť ambicioznejšia pri obhajovaní charty ľudských práv. Takže toľko som chcela ja dodať k návrhu stanoviska. Ďakujem pekne. Predtým, než dám slovo spravodajcovi, dovolte mi povedať, že v súlade s rámcovou dohodou s komisiou tego krem výročnej správy aplikácií aplikácii eh, práva únie, komisia parlamentu zverejní informácie o všetkých eh, jeho porušenie zmluvy. Takže toto by mohla urobiť komisia, pretože toto nám chýba. No a slovo dostáva opäť spravodajcov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som chcel poďakovať predchádzajúcim rečníkom za ich odporúčanie. Niektoré body už boli zohľadené. Teším sa na spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nehota na predkladanie pozmúcich návrhov je 19. mája, to je budúci týždeň o 12.00. Ešte stále máme veľa času, 25 minút, takže musíme prerušiť zasadnutie. Kolegovia, by to malo byť už o 5 minút. Neviem, či chcete to prerušiť. Uh, we will uh, look at the Takže prerušíme, bohužiaľ, prerušíme naše zasadnutie na 20 minút. Ďakujem. Let's continue Budeme pokračovať. the debate. Budeme pokračovať, dámy a páni. Bod 19 a 20 čakajú na správy komisie pokrok v Rumunsku podľa mechanizmu spolupráce a verifikácie a rovnako pokrok v Bulharsku podľa tohto mechanizmu. Tieto boli vytvorené po vstupe oboch krajín v roku 2007 no dohodnuté, že je potrebné vykonať ďalšiu prácu na odstranenie nedostatkov v tejto oblasti, boj proti korupcii, boj proti organizovanému zločinu. Prvá fáza Mechanizmus verifikácie sa uskutočnil v roku 2007 až 2012 a v druhej fáze sa zameranie sústredilo na implementáciu zmien prvej fázy, aplikácia legislatívy a zaistenie nezávislého súdnictva. V januári 2015 komisia zverejnila správy o pokroku v, o pokroku podľa tohto mechanizmu. Je tu komisia noci oddelenia pán William e, Sleep a dávam mu slovo, aby nám predstavil správu pokroku týchto dvoch krajín. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za príležitosť predložiť správu komisie ktorá, ako povedala predsednička, bola prijatá 28. januára tohto roka. Odkedy komisia sleduje tieto dva členské štáty, tak eh, podľa, alebo sleduje ich individuálne, tak začnem, eh, alebo predstavím ich jeden po druhom. Takže začnem najskôr s Bulharskom. Toto sú výročné správy a komisia chce zohľadniť okolnosti, ako aj výsledky dosiahnuté počas predchádzajúcich 12 mesiacov, čiže tieto správy sa týkajú súčasného roka, alebo teda roka, bežného roka 2014. Správa pre Bulharsko tento rok charakterizuje pokrok ako pomalý, ale súčasne hovorí o tom, že je to kvôli náročnej politickej situácii, Zúrazňujú sa dôležité kroky, kde boli identifikované problémy a navrhnuté riešenia. Stratégia reformy súdnictva je hlavnou čertou no a správa tiež stanovuje isté cesty na nadchádzajúce roky. Potreba zmeny politickej kultúry a zaradenie týchto problémov na medzi priority tiež navrhujeme úroveň zmien, aby sa splnili ciele. V prípade Bulharska mechanizmus sa zaoberá tromi oblastiami reforma súdnictva, korupcia a organizovaný zločin. Najskôr sa budem venovať reforme súdnictva. Mechanizmus sa zaoberá kľúčovými štandardami, otázkami ako integrita a nezávislosť a manažerskou stránkou súdnictva. Boli tu nejaké pozitívne riadiace kroky v minulosti, napríklad analýza o pracovnom zaťažení, ale hlavný bod je nová vládna stratégia pre justičný systém. Toto nadvezuje na niekoľko odporúčaní v predošlých správach je to teda podpora bulharského parlamentu otázkou, ale je rozsah, v akom rozličné prvky stratégie budú ďalej pokrývané. Správa hovorí, že sú tu kontroverzie, pokiaľ ide o niektoré prípady a tie boli zdôraznené aj v odporúčaniach na monitoring v ďalších rokoch. Pokiaľ ide o korupciu, tak e, tu zdôrazni, zdôrazňujeme nedostatky v boji proti korupcii a predovšetkým správa poukazuje na nedostatok prípadov, kedy bola vôbec zistená korupcia a týka sa to aj záverečných rozsudkov v justičnom systému. Toto sú kľúčové opatrenia. Niektoré Organizačné kroky by sa dali identifikovať, ale e, testom budú veľké prípady a e, rozsudky v týchto prípadoch a tých bolo málo. Potom Národná antikorupčná stratégia je druhou oblasťou. V čase, keď sa vypracovala táto správa, tam boli iba prvé signály nejakého lepšieho ošetrenia nedostatkov zo strany vlády. Odvtedy e, tu máme novú stratégiu, ktorá je základom pre ďalšiu implementáciu a to bude hlavná téma diskusie v ďalších rokoch. Organizovaný zločin aj v tejto oblasti sú nutné inštitucionálne zmeny a reformy a tie sa ešte neimplementovali Zostávajú tu medzery a nedostatky a tie majú vplyv e, aj na vyšetrovanie a postihovanie e, zločinov. Prebieha tu určitá práca. Analýza zdôrazňuje viacero tém, jašné učenie zodpovednosti, e, nedostatok výsledok, operatívna kontinuita v čase inštitucionálnych zmien a tento táto posledná oblasť hovorí o úmysle presunúť e, zodpovednosť za postihovanie organizovaného zločinu z bezpečnostných služieb na ministerstvo vnútra. To je to správna reakcia a správa zdôrazňuje riziko, že takáto zmena môže narušiť operatívny pokrok. Môžete si prečítať celkové hodnotenie v záveroch komisie, tu sa zdôrazňuje zvlášť dôležitosť uznania problémov a identifikovania toho, ako ich riešiť, ako aj dosahovanie výsledkov. K Rumunsku tam sú dve oblasti, justičné reformy a boj proti korupcii. Znovu začneme tou justičnou stránkou viaceré veci z predošlých správ sú tu mm, naďalej rozpracované nezávislosť, menovania súdcov a teda v globálnejšie spolurozhodovanie. Správa hovorí, ako systém, ktorý e, existuje, e, funguje a kde ešte sú medzery. Pozera sa aj vpred. E, sú tu dôležité skúšky, ktoré prichádzajú v budúcnosti pre tieto oblasti, napríklad kľúčové nominácie na dôležité posty. Tento rok tých bolo málo, a, ale tento rok bude dôležitý aj preto, aby sme dostali tých správnych ľudí na správne miesta a aby sme e, sa to potom odrazili na, odrazilo na postupoch v budúcom roku. Zvlášť dôležitý vývoj v poslednom roku bola posledná etapa modernizácie právneho kódexu v Rumunsku To je veľká záťaž pre vládu na justíciu a justičný systém samotný. Výbor zo správy môže vyčítať, že tento systém sa snaží reformovať a dosiahnuť zmenu. Úspešná implementácia poslednej etapy budúci rok by mala ukončiť e, tento proces obsahových reforiem. Pokiaľ ide o integritu, správa sa sústreďuje na Národnú e, integračnú agentúru a teda rozhodnutia na súde. Pozeráme sa aj na nové programy, ktoré sa vytvárali, aby sa vytvorili kontroly e, ex ante v konfliktov vo verejnom obstarávaní s cieľom vyhnúť sa problémov, vyhnúť sa problémom, ktorými sme boli svetkami minulosti, Eh, ďalšia oblasť, tá sa odrazila aj v predošlých správach. Ide o rešpektovanie spolurozhodávania v otázkach integrácie. teda nové stanovy parlamentu, ktoré vedú k automatickému uznávaniu rozsudkom Najvyššieho súdu eh, a správa nezaznamenala to, že by sa to už stalo. Antikorupcia, e, korupcia na vysokých úrovniach. E, tu sme zdôraznili konsistentné zmeny v, e, teda v oblasti spravodlivosti a boja proti korupcii na vysokých úrovniach. Naďalej, toto sú inštitúcie, ktorých správanie je príkladné v tejto oblasti. Druhá oblasť správy sa týka výsledkov týchto inštitúcií. V niektorých oblastiach sa reformy už začali. Je tu politický tlak na tribunály v prípade, že sa jedná o napríklad zbavenie imunity a zmeny v právnom rámci. Keď ide o korupciu v spoločnosti v širšom meradle, je to veľká výzva. Nič menej niektoré kroky sa už urobili v oblasti postihovania konkrétnych prípadov. Verejné obstarávanie je kľúčové vo verejnej správe, národná antikorupčná stratégia, naďalej poskytuje užitočný rámec, e, kde sú užitočné opatrenia na zabranenie korupcii. Je tu aj riziková analýza, to by mohlo pomôcť, ale musí sa toho ešte urobiť oveľa viac. V prípade Rumunska správa sa zameriava zvlášť na oblasť udržateľnosti a odolnosti a Pokrok, ktorý sa dosiahol, je konzolidovaný v závere. Vyslovujeme dôveru v ďalší pokrok, ktorý sa stal trendom a dôležité opatrenia, ktoré sa musia prijať správa, sa zameriava na to, ako sa tento trend udrží v nasledujúcich rokoch. Komisia na záver hovorí, že tieto správy e, sú predmetom širokého koncenzu. E, poprvé, proces e, je dôkladný a zhromažďuje informácie z rozličných, z veľkého počtu zdrojov zo strany oboch vlád, justičných orgánov, iných národných orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj iných aktérov. Po druhé, Eurobarometer eh, z jesene minulého roka potvrdil silnú podporu CVM. 73% Bulhárov a 83% Rumunov hovorí, že európske kroky by, sa mali, by mali pokračovať, kým tieto krajiny dosiahnu štandardy porovnateľné s ostatnými členskými krajinami. A na záver, Tieto správy sú e, predmetom e, podrobných úvah e, v Rade v marci 2015. Tieto závery podporujú odporúčania v dvoch správach, kde sa víta úmysel pokračovať monitoringu tejto situácie. Dúfam, že tento krátky sumár bol užitočný ním úvodom pre výbor a veľmi rád odpoviem na otázky, prípadne e, vám poskytnem ďalšie detaily. Ďakujem pekne, teraz otváram e, diskusiu pani Zipl. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Som rada, že tu otvárame túto diskusiu a zaoberáme sa otázkou, aký pokrok v justičnej oblasti je ešte potrebný. Mala by som dve či tri doplňujúce otázky. V správe sa hovorí, teda týka sa to Rumúnska, ide o poslednú etapu a o tom, aké ďalšie pozorovania sú ešte potrebné. To nechcem spochybňovať, ale zo skúseností vieme, e, že v politickej oblasti je to úplne inak nevždy, keď sa nejaký európsky zákon e, presadí v národnej legislatíve, tak sa to aj stane, že, že sa to dostane do praxe. A teda pýtam sa, či je nejaký časový harmonogram, na ktorom sme sa dohodli s obomi členskými štátami, aby sme konkrétne videli, kedy ktoré body budú dokončené, aby sme mali nejakú cieľovú líniu pred očami. Po druhé, Viaceré členské štáty e, sa rozhodli presadiť niektoré zákony a zároveň tu máme EU Justice Scoreboard. Rada by som sa o tom trochu viacej dozvedela. Aké sú kritéria, aby sa zistilo, či to, čo je na papieri, je naozaj prítomné aj v praxi? A v tejto súvislosti e, znenie, ktoré e, tu je, odkedy obe členské štáty, Rumunsko a Bulharsko, budú na porovnateľnej úrovni ako ostatné e, členské štáty Existuje nejaká rozličná úroveň medzi členskými štátami, štátmi, pokiaľ ide o justičný systém. Čo tým myslíte? Čiže dve konkrétne otázky. Čiže časová línia, kedy čo sa má dokončiť a po druhé, aké sú konkrétne kritéria, či sú to kritéria, ktoré e, platia len pre niektoré členské štáty alebo len v oblasti spravodlivosti, či sú to kritériá, ktoré v tejto súvislosti platia pre všetkých a či dosiahneme nejaké rovnaké výsledky. Ďakujem pekne pani Sipol, pán Šogor. Ďakujem pani predsednička. Chcem zablahoželať komisii a k justičnému systému bez toho, že by som nejak chcel chrániť nejakých eh, skorumpovaných politikov na lokálnej či regionálnej úrovni. Niekedy to vyzerá, ako keby eh, to bol nejaký, um, nejaký populárny seriál, keď hovoríte o justícii vo východnej Európe. Sú tu obvinenia v médiách a a v konečnom dôsledku zistíte, že iba polovica z toho, polovica z toho je pravda, ale keď ste starostom a o štvrtej vás zatknú eh, v prítomnosti vašich malých detí, eh, tak eh, zdá sa, ako keby vo východnej Európe sú väčšie kolaterálne škody, ako by ste čakali. Ďakujem. Ďakujem, pán Šogor. Pani Usmanová. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tento mechanizmus bol zavedený v roku 2007 preto, aby nám pomohol prekonať slabé miesta v justícii. V prvých rokoch odporúčania komisie mali pozitívny účinok, ale obávam sa, že už to tak nie je posledných rokoch sme boli svedkami rozdielov v, v výsledkoch v niektorých správach a v odporúčaniach a nástroj sa skôr využíva pre mm, stranickú politiku a nie tak veľmi na reformy. Aj e, teda samotní ľudia sú tým unavení, napríklad ľudia v Bulharsku, pretože uh, pozornosť sa venuje iba posledným pristúpeným e, krajinám. Myslím si, že by to malo platiť pre všetky členské štáty. Zrejme sa musí revidovať táto politika zároveň. Základné práva, práva menšín e, nie sú rovnako pokryté v členských štátach. Komis, štátoch komisia v roku 2014 predložila stanovisko o niektorých kritériách, e, aby sa splnili niektoré požiadavky. Zdá sa, že nie sú rovnaké pre všetky členské štáty EÚ. A s kolegami z ALDE sme položili túto otázku. Potrebujeme rámec pre základné práva a princípy. Rok 2015 teda v roku 2015, tri e, mesiace potom, nemáme žiadnu odpoveď. Mohla by teda komisia odpovedať, ako sa to rieši v tejto súvislosti? Ďakujem. Pán Radek. Dámy a páni, znovu sa ukazuje prstom na Bulharsko, lebo sú tu problémy spojené s organizovaným zločinom, korupciou a a závery e, správy sa e, venujú Schengenu a prístupu do Schengenu kvôli vnútorným politickým dôvodom. Avšak z pohľadu opísaných problémov v správe z februára 2014, správe komisie, v oblasti boja proti korupcii v EÚ. Vidíme následovné dáta podľa tejto správy. Dve štvrtiny ľudí hovoria, že tu, teda 76% ľudí hovorí, že je tu korupcia, čiže je to spoločný problém. Uh, Eh, členské štáty často zabúdajú na svoje povinnosti rešpektovať demokratické princípy a princípy právého štátu a eh, komisia tu navrhuje mechanizmus, ktorý monitoruje aplikovanie týchto pravidel. Žiaľ, členské štáty sa nedohodli, že budú rešpektovať takéto eh, pravidlá. Musia naďalej bojovať s korupciou a organizovaným zločinom. Rozhodnutie rady e, zmeniť tento záväzný nástroj na formu dialogu, ale teda Bulharsko je v tomto prípade prík- a Rumúnsko je príkladom dvojitých noriem. Vláda Bojka Borisu um, má politickú vôľu presadiť zmeny schválené v tejto stratégii pre justíciu, ako aj e, právne zmeny, teda zmeny právneho systému. Momentálne, momentálne prebiehajú konzultácie o zmene burhojskej ústavy pre oblasť justície tým, že sa tento nástroj zruší, preukážeme v dôveru v bulharské orgány. Nie len slovami, ale aj skutkami. Prístup Bulharska do Schengenu bude ďalším dôkazom e, rovnoprávneho zaobchádzania s členskými štátmi. Európska komisia veľakrát povedala, že krajina splnila všetky prístupové kritéria a dnes napriek imigračnému tlaku úspešne um, pokrýva východnú hranicu Schengenu. Dúfam, že toto je posledná príležitosť diskutovať o CVM Bulharska a dúfam, že už čoskoro bude táto krajina členom Schengenu. Jedine takýmto spôsobom členské štáty ukážu, že akceptujú Bulharsko ako rovnocenného partnera. Ďakujem. Ďakujem pani Nikola. I will speak in Romanian. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest mecanism juridic este un mecanism juridic sui generis. Pani predsednička, tento právny nástroj eh, je nástrojom sui generis. Nemá žiadny právny základ v európskych dohovoroch. Obe členské štáty akceptovali tento nástroj. Eh, boli tam štyri etapy pôvodne, ale postupne tieto štyri etapy nemáme tlmočenie do angličtiny, tak budem hovoriť po anglicky, hovorí rečnička. Žiaľ, začali sme štyrmi etapami a potom e, komisia to rozšírila na ďalšie kapitoly oblasti spravodlivosti. Spravodlivosť, administratíva spravodlivosti neznamená iba trestnú ale aj občianskú oblasť a žiaľ, nemáme tu žiadne incentívy alebo stimuly preto, aby sme zmenili občianský e, správny systém. Politická mentalita nie je téma, ktorá by sa dala e, riešiť v Európskej komisii. Je to politická otázka a hovoriť v správe o potrebe zmeniť politickú mentalitu e, z môjho hľadiska má jasný dopad na politický život, čo nie je akceptovateľné. spravodlivosť e, sa musí dodržiavať, musí platiť pre všetkých. Žiaľ, dnes je veľa prípadov na Európskom súde, ktoré sa riešia 10 až 15 rokov. My máme 4 e, prípady, ktoré sa týkajú bývalého prezidenta Basesku a tieto prípady sa e, riešia, dôkazy e, neboli s, e, právne ošetrené generálnym prokurátorom, takže myslím, že Tento nástroj sa musí zrušiť, pretože justičný systém v našej krajine si vyžaduje skutočné reformy. Potrebujeme stanoviť dátumy, kritériá, pravidlá preto, aby e, sme to dokončili. Využitie tohto nástroja e, politického tlaku na členské štáty môj kolega hovoril o šengenskej otázke, znamená, že máme dvojité normy spojené s európskymi občanmi, čo nie je priateľné pre EÚ a pre ochranu našich hodnot a pravidiel. Žiaľ, tento nástroj znamená, že Rumunsko a Bulharsko sú druhoradé krajiny. Pre nás politikov to nie je priateľné ani pre našich ľudí, ktorých tu zastupujeme. Myslím si, že to nie je otázka, ktorá sa týka len justície. Potrebujeme reformy aj v administratíve, spravodlivosti. Máme nový typ spoločnosti, nový typ informácií a potrebujeme modernizovať náš justičný systém, ale tu sa to využíva alebo zneužíva na nástroj politického tlaku, čiže nemôžeme obviňovať náš parlament za výsledok hlasovania. To sa nedá akceptovať e, v, nikde vo svete a myslieť si, že mentalita parlamentu je e, tým blokujúcim faktorom, ktorý bráni reformám administratívy justície. Ďakujem pani Nikolaj. Ja som bola informovaná, že po týchto problémoch. Máme rumúnske tlmočenie. Nie je to potrebné, hovorí rečníčka. Pani Wimberg, nech sa páči. Tak si účvane. Ďakujem pekne za slovo. Správa o pokroku hovorí, že Rumunsko má určité problémy v riešení korupcie. To by malo byť prioritou pre túto krajinu. Potrebujeme tiež budovať na budovať dôveru Rumunov v justičný systém a potrebujeme podporiť aj protikorupčný systém. Myslím si, že sa to odzrkadľuje v rozhodnutiach súdu a rumunský parlament eh, trochu váha v tejto oblasti. obrovské medzery a rozdiely medzi krajinami ako Rumunsko a Švédsko z pohľadu sociálnych a ekonomických noriem, ako aj úrovne korupcie, ukazuje, v akom stave sa európsky projekt nachádza. Niektoré krajiny sú dobre riadené a tie platia účet za krajiny, kde vládne korupcia. Rumunsko nefunguje takým spôsobom, ako by malo, pretože obrovská väčšina sedí, obyvateľov sedí na ulici a žobre o peniaze. Pán Drágič, chcel som hovoriť o inom, ale keďže ľudia hovoria o tom, alebo kolegyňa hovoria o ľuďoch, ktorí žobrú na uliciach. E, ja som tiež Rumún a neviem, či máme toľko žobrakov vo Švedsku, e, ktorí za nás platia účty, ale nemyslím si, že tu by sme mali niekoho diskriminovať a možno, že potrebujeme aj e, správu, ktorá sa bude týkať žobrania a Švedska. Ďakujem. Pán Pavel. Vám mulțumesc foarte mult. Dacă nu era Ja, ehm, keby sa nevyjadril predchádzajúci rečník v tomto zmysle, tak by som to urobil ja. Ja som veľmi rád, že tu mám e, tlmočenie z rumunčiny. Chcem hovoriť o tomto mechanizme. E, ten sa používa za politickými účelmi a už príliš dlho, viac ako 10 rokov a z toho dôvodu e, predkladáme te, tento návrh. Je potrebné definovať ciele tohto mechanizmu veľmi presne, veľmi jasne. Musíme zrušiť tie ciele, ktoré už boli splnené, pokiaľ ide o záruku a udržateľnosť pokroku a zároveň musíme vylúčiť možnosť, že prvky tohto mechanizmu budú použité na to, aby Bulharsko a Rumunsko boli ponechávané mimo Schengenu, pretože tento mechanizmus sa uplatňuje iba na dva členské štáty, nie na 28 štátov, čiže je využívaný na to, aby dva, dva štáty z 28 boli vytlačené zo Schengenu. Zrušenie tohto mechanizmu musí byť e, cieľom, ďalším cieľom rumunskej vlády a jej partnerov. A toto som chcel povedať aj v mene tých, ktorí ma zvolili do parlamentu. Posledná pripomienka, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka pokiaľ ide o tento mechanizmus. Rumúnsko už nie je v defenzívnej pozícii. Ten legislatívny rámec bol už dávno prijatý a korupcia je dennodennou záležitosťou v Rumúnsku. Musíme povedať, že tento mechanizmus mal obrovské pozitívne výsledky a dopady, ale e, už je vlastne vo svojom 8. roku existencie. Musíme si klásť otázku, či náhodou už nie je inertný a či náhodou sa nepremienia postupne na nekonečne trvajúci mechanizmus. Komisia už povedala, že chce postupne rušiť tento mechanizmus počas svojho mandátu a myslím si, že je to rozumné. Komisia by sa mala podľa mňa rozprávať s Rumunskom a Bulharskom, aby e, vytvorila, postupne vypracovala plán na ukončenie tohto mechanizmu. Mechanizmus podľa mňa prospel Rumúnsku, bol užitočný, ale musí mať takisto určitú obmedzenú dobu životnosti, logicky obmedzenú. Inak mám podozrenie, že tento mechanizmus sa stane zámienkou na to, aby Bulharsko a Rumunsko boli držané mimo šengenského priestoru. A toto, musím povedať, je mi ľúto, toto by malo za následok potrestanie miliónov ľudí v Rumunsku a Bulharsku za to, čo um, obmedzená skupina ľudí robí uh, zle za to, že. Ďakujem. A teraz dám slovo komisii. Ďakujem. Ďakujem poslancom a poslankyniam, ktorí sa vyjadrili. Niekoľko pripomienok. Myslím si, že tento mechanizmus CVM je nezvyčajným prvkom v rodine európskych štátov. Je to niečo výnimočné, ale aby sme pochopili, prečo existuje, musíme sa vrátiť k jeho začiatkom. vznikol v čase, keď tieto dva členské štáty vstupovali do EÚ a vtedy všetky, všetci partnery EÚ rozhodli, že vytvoria tento mechanizmus s určitým počtom kritérií, teda benchmarkov. A ten mechanizmus mal pokračovať, kým tieto kritéria nebudú splnené. A keď e, komisia vydala 5-ročnú správu, ktorá sa vydáva každých 5 rokov v roku 2012, tak sme boli schopní vyhodnotiť pokrok počas dlhšieho e, obdobia. Komisia sa domnieva, že mechanizmus CVM spolupráce a overovania naozaj pomohol v tomto procese. Komisia takisto chce byť realistická A komisia sa domnieva, že CVM naďalej pomáha, pretože je to mechanizmus, ktorý je motorom reforiem. Niektorí poslanci povedali, že tento mechanizmus je naviazaný na vstup do Schengenu. Ale takýto prístup komisia neuplatňuje, musím povedať. My sme vždy zdôrazňovali, že mechanizmus CVM je niečo úplne oddelené, je to oddelený proces a to prepojenie by sa tu nemalo takto e, robiť, ako bolo uvedené. Niekoľko pripomienok k, pripomie- k tomu prepojeniu na právny štát. rámec pre právny štát musíme chápať ako reaktívny mechanizmus, ktorý existuje a funguje, ale bude spúšťaný len za určitých okolností, len keď sa splnia určité predpoklady. Dialóg na lade na rade môže poukázať na to alebo naznačiť komisii, že určité predpoklady na spustenie tohto rámca boli splnené, ale zatiaľ sa tak nestalo. Ešte sme tento rámec nepoužili, takže ten proces, ktorý prebieha na hrade, doplňa rámec právneho štátu komisie A teraz ešte niečo k tej porovnateľnosti. Zrealizovali sme prieskum Eurobarometra a otázka, ktorú sme tam kládli, nespočívala v tom, že by sme chceli porovnávať členské štáty, ale Chceli sme porovnávať úroveň reforiem. Chceli sme vlastne získať porovnateľné údaje o reformách. A ako pri každom prieskume verejnej mienky, ide aj o to, um, kto odpovedá na tú otázku a musíme pochopiť toho, to odpoveda. No a tie odpovede nás uspokojili vo všeobecnosti, pretože máme konzistentnú interpretáciu toho, čo sa tam myslí. Ďakujem. Pani Sipel, nech sa páči. Pani predsednička, prepačte, myslím si, že dnes nedostaneme jasnú odpoveď, ale chcem povedať toto. Nikto v tejto miestnosti nepochybuje o tom, že tento proces, eh, te, tento mechanizmus mm, je užitočný, ale nepočula som nič o tom, že by sa komisia a Bulharsko a Rumunsko dohodli na nejakej časovej lehote aby bolo jasné, do akého času sa pokračuje, čo sa bude robiť a dokedy. A takisto sa nehovorilo o tom, na základe akých kritérií sa overuje, či sa urobil pokrok alebo nie. Ja dúfam, že toto príde v budúcnosti, pretože inak tento proces vôbec nebude transparentný, vôbec nebudeme mať možnosť si overiť pokrok, či, či sa opiera o fakty alebo nie a či náhodou ten mechanizmus nepokračuje z úplne iných dôvodov. Takže prosím, um, odpoveď si na otázky o kritériách a o tom časovom rámci, dokedy bude mechanizmus fungovať. Ďakujem. To rozhodnutie, ktorým bol zavedený mechanizmus CVM, nie je časovo obmedzený. Toto nie je zakotvené v právnej povahe nástroja. Hovorí sa tam iba o tom, že musia byť splnené tie kritéria, benchmarks. Každoročné odporúčania komisie môžu byť vnímané ako určitý každoročný súbor odporúčaní, kde komisia hovorí o tom, či, či tieto kritéria budú aj naplnené v nadchádzajúcom roku a ak áno, tak vlastne je to potom významný krok smerom k splneniu benchmarkov. You. Uh, short, short. Uh, unfortunately, this. Stručne sa vyjadrím, bohužiaľ, iba právny právny akt, ktorý podporuje tento mechanizmus, je prístupová dohoda Rumúnska a Bulharska k EÚ. Musíme e, rešpektovať to, čo je v tejto zmluve, ktorá, ktorú ratifikovalo Rumúnsko. A tam sú štyri kritéria, štyri požiadavky v prístupovej zmluve. A keď tieto štyri kritéria budú splnené, tak potom sa nám majú otvoriť dvere na to, aby sme vystúpili z toho mechanizmu. Ale, ale na to potrebujeme aj politickú vôľu. Ďakujem. Končím rozprávu o týchto dvoch bodoch. Ďakujeme za spoluprácu všetkým, za aktívnu účasť. Ďalším bodom, posledným e, v tomto predpoludnejšom kole je porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2015 EU Justice Scoreboard. V marci komisia zverejnila tú porovnávaciu tabuľku a e, pozývame pani Paraskevi Mišu, úradujúcu generálnu riaditeľku e, riaditeľstva Just, aby nám predstavila výsledok tejto práce. Ďakujem pani predsednička. Ešte stále je predpoludnie, takže príjemné predpoludnie. Vážení poslanci, vážené poslankyne, je pre mňa veľkou cťou, že som sa mohla prísť dnes. Vidíme sa teraz a uvidíme sa aj popoludní. Je to pre mňa naozaj veľká radosť, že som sa tu mohla zúčastniť na tomto dvojdňovom zasadnutí. Som rada, že môžem s vami oslaviť tretie narodeniny tejto porovnávacej tabuľky. Dostali ste e, jednu kópiu správy, ktorá bola schválená a zverejnená 9. marca. I am uh, fully aware. For me, it's the first time that I come here to present this report. Ja uh, som tu prvýkrát na to, aby som predstavila túto správu, ale plne si uvedomujem, že v tomto výbore s mojimi predchodcami ste už o tejto správe diskutovali a vy veľmi podporujete túto správu, pokiaľ viem. Keď som bola riaditeľkou pre občianské právo na Digi Justice, tak som začala s kolegami, ktorí to teraz vedú. E, začali sme vlastne rozvíjať tento koncept. Naším štartom, našim východiskovým bodom bol európsky semester. Som veľmi rada, že ma podporíte že, a že ma podporujete. To je veľmi pozitívna energia pre mňa. Podľa toho, ako vyzerali vaše správy za posledné dva roky, viem, že vy chcete rozšíriť toto porovnávacie hodnotenie aj na ďalšie oblasti, nie len nechcete sa zameriavať iba na občiansko-právnu a obchodnú oblasť. Ja s vami súhlasím v tejto téme, ale ja takisto chcem porovnávacie hodnotenie, ktoré sa bude opierať o porovnateľné údaje, spolahlivé údaje a dôveryhodné hodnotenia. No a toto môžeme realizovať len krok za krokom. My sme teda začali s touto tabuľkou v oblasti občianskoprávnej a obchodnej, pretože e, my sme vlastne začínali v období, kedy vrcholila hospodárska kríza. A preto sme sa vtedy sústredili na tieto dve oblasti. Ale chcem sa ešte trošku vrátiť do minulosti a pozrieť sa s vami na to, um, čo vlastne je táto porovnávacia tabuľka. Je to informačný nástroj, ktorý každý rok predstavuje porovnateľné hodnotenie systémov justície vo všetkých členských štátoch. Cieľom komisie nie je kontrolovať, cieľom je asistovať členským štátom pri zlepšení ich systémov justície tým, že vlastne dostanú porovnateľné údaje v troch oblastiach. Kvalita, nezávislosť a efektívnosť. A toto je pre všetky členské štáty. Tieto informácie pomáhajú členským štátom identifikovať e, nedostatky a zistiť, čo je potrebné urobiť v oblastiach e, občianskoprávnej a obchodnej a takisto administratívnej. Táto tabuľka e, porovnávania to nie je súťaž krásy. V Európe máme širokú paletu rôznych právnych systémov a právnych tradícií, ktoré samozrejme chceme zachovať. Avšak Užitočné by bolo mať aj nástroj, ktorý bude poskytovať prehľad o tom, ako fungujú systémy justície na základe rôznych indikátorov a e, takisto na základe spoločnej metodológie. To je v našom spoločnom záujme mať takýto nástroj. Bez ohľadu na to, ako vyzerá národný systém justície, som presvedčená, že sa môžeme veľa navzájom od seba naučiť Samozrejme, porovnávacia tabuľka zapadá časovo do európskeho semestra a do celoročného procesu. Budúci týždeň sa schvália e, špecifické odporúčania pre jednotlivé, jednotlivé členské štáty a na príprave týchto odporúčaní sa zúčastňujeme samozrejme aj my. No a tento rok budeme mať aj vysoké indikátory vysokej priority. Efektívnosť justície nie je dôležitá iba pre ekonomiku. Prístup k dobre fungujúcej spravodlivosti je aj základným právom občanov. Je to základ európskej demokracie a zohráva to dôležitú úlohu pri implementácii legislatívy EÚ a pri posilňovaní vzájomnej dôvery. Poviem vám teraz stručne, čo je nové v tejto tabuľke za rok 2015, teda ktorú sme schválili v roku 2015 poprvýkrát. Hodnotiaci prehľad z roku 2015 poskytuje panoramatický prehľad reforiem justície VÚ, e to je vlastne tá prvá strana. V roku 2014 takmer všetky členské štáty realizovali alebo aspoň ohlásili, že budú reformovať svoj systém justície. Všímame si najmä, že v roku 2014 bolo viac ohlásených reforiem, plánovaných reforiem ako schválených reforiem. Ale sa, samozrejme uvedomujeme si, že reformy si vyžadujú čas. To znamená, že tento reformný pohyb e, bude pokračovať aj v ďalších rokoch a dúfam, že Európska únia bude sprevádzať tento reformný proces svojo, svojim hodnotiacim prehľadom. Tieto národné reformy justície majú rôzne ciele a odlišné rozsahy. Niektoré, ako vidíte v grafe, sa vzťahujú na operačné aspekty, napríklad používanie nových informácií a komunikačných technológií na súdoch. Ďalšie reformy sa zameriavajú na štruktúrálne opatrenia, napríklad reštrukturalizácia súdnej hierarchie a takisto prepracovanie justičných map Takisto sa snažia niektoré reformy o zjednodušenie procesných práv a pravidel. Ďalšou novinkou tohto ročného porovnávacieho hodnotenia je to, že sme sa snažili poskytovať lepšie informácie o kvalite systémov justície. Efektívnosť e, justičných systémov je dôležitá, ale nestačí sama o sebe. Kvalita a nezávislosť sú ďalšími kľúčovými zložkami efektívneho systému spravodlivosti. A preto tento rok porovnávacie hodnotenie e, rozšírilo prehľad o faktoroch, ktoré prispievajú ku kvalite justičných systémov. Zavádza nové indikátory, ako napríklad podiel žien, sudkyň vo všetkých e, na všetkých súdoch. Kvalita online podávania žiadnosti, aké sú komunikačné politiky súdov s občanmi a médiami o využívaní alternatívnych spôsobov urovnávania sporov. všeobecne sa dá povedať, že situácia v členských štátov, čo sa týka kvality systému súdnictva je rozdielna v závislosti od indikátorov. Vo všeobecnosti tu rozsah eh, zvýšených snách eh, na dosahovanie kvality súdnych systémov. Ďalšia vec v rámci porovnávacej tabulky na tento rok je nezávislosť súdnictva. Európsky parlament a jeho uznesenie z minulého roku zdôrazňuje potrebu a význam ďalšieho rozvoja tohto aspektu. A porovnávacia tabulka na tento rok poskytuje rozšírené informácie o právnych zárukách zameraných na chránu v prípade rizika. Porovnávacia tabulka tiež poprvýkrát predkladá porovnanie zloženia a hlavných právomocí existujúcich rád pre súdnictvo v EÚ. Táto informácia môže byť veľmi užitočná pre členské štáty, e, ktoré momentálne zvažujú reformy a týka sa ich obav o súdnictvo alebo sú úvahami o zradení nezávislých orgánov. No ďalšou novinkou je, že porovnávacia tabulka v tomto roku sa snaží identifikovať niektoré možné trendy keďže sa nachádzame v treťom roku doplnenia, vidíme isté, môžeme porovnať isté veci a vyvoliť z toho isté trendy, ktoré sú skutočne veľmi zaujímavé a dúfame, že sa to bude v priebehu rokov ďalej rozvíjať. Tieto si vyžadujú spravodlivý prístup, pretože situácia je rozdielna v závislosti od príslušného členského štátu a indikátora. krem toho údaje nie sú vždy dostupné pre všetky členské štáty a všetky roky. Ale vidíme, že znaky zlepšenia indikátorov efektivity. Je tiež jasné, že vyžívanie profitov reformy súdnictva bude trvať trochu dlho. Ale porovnávacia tabulka bude pravidelným nástrojom, takže budeme sledovať pokrok. Čo je ďalšie? Ako som povedala, niektoré z indikátorov budú doplnené o indikátory z jednotlivých krajín. Po druhé, ideme neustále dialog s, s členskými štátmi, aby sme ďalej analyzovali a tiež e, zvažovali konkrétne črty každého systému a kontexty, v ktorom pracujú. Po tretie, sme presvedčení, niektoré z týchto indikátorov budú definovať priority na financovanie a pomoc členským štátom podľa slede s európskymi štruktúralnými a investičnými fondami. Ja myslím, že tým sa nám podarilo tiež zaistiť zlepšenú spoluprácu, efektívnu spoluprácu nielen s členskými štátmi, ale so všetkými rôznymi sieťami, ktoré existujú, nezávislé siete, na to, aby sme od nich získali vedomosti a myšlienky a zapojili tiež ľudí z praxe a spoločnosti, a aby sme zistili, aké sú nedostatky systému v členských štátoch. Naozaj ako všetky hodnotiace tabulky, hlavne tie, ktoré existujú alebo sú v treťom roku svojho života, tak ešte nemáme všetky členské štáty alebo nezúčastňujú sa zhromažďovania údajov všetky členské štáty, ale Vytvorili sme expertnú skupinu expertov. Snažíme sa získať od nich tiež údaje. Ako viete, pustili sme túto tabulku, aby sme získali informácie od CPSu, no a samozrejme, my s nimi stále stále s nimi spolupracujeme, ale okrem toho zhromažujeme informácie. Na každom grafe vidíte, odkiaľ je informácia získaná. Sami máme štúdie, máme VS Eurostatu centrálnej banky, čiže využívame rôzne zdroje. Nielen preto, že nám chýbajú údaje z jedného alebo iného zdroja, ale tiež na validáciu informácií na záver by som ešte rada dodala, že táto tabulka nie je dokonalá, avšak je to nástroj, ktorý sa vyvíja v dialogu s členskými štátmi. Spoliehame sa na vašu podporu pri ďalšej ďalšom rozširovaní. Ďakujeme pekne, pani Mišu, za detálnu prezentáciu. Traja kolegovia sa prihlásili. Pán Zdechovský, pani Griesbeck, pán Radek a pani Sipel. Takže pán Zdechovský, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja ďakujem aj za túto správu. Trochu mi pripomína vtip, ktorý sa nás na jedine rozpráva, ako úradník Európskej komisie príde do Českej republiky na dedinu a pýta sa, môžem vám spočítať ovce. A a farmár hovorí, že ako dokážete, tak vám jednu dám. A ten úradník zapoje všetky satelity a povie, že máte 6894 ovci z toho 50, 50 baranov. ten dotyčný dediča mu dá ovcu, zoberie, dá ju do kufra a je spokojný a povie, môžem ja vám dať radu? Že keď vám poviem, čo je najväčšiu chybu Európska komisia, vráti mi tú ovcu? Vám povie, samozrejme. Najväčšiu chybu by v tom, že mi sem posiela človeka, ktorý ovcem vôbec nerozumie. Vy ste si totiž zobral môjho psa. I účel této správy. Uh, ja som... A to je aj účel tejto správy. Ja sám mám za sebou 6 rokov súdnych konaní v Českej republike. Dámy a páni, ja viem, čo to sú české súdy. Ja keď vidím toto, tak to musel psať nejaký blbeček. Ospravedlňujem sa za to slovo, pretože kvalita a nezávislosť českého súdnictva je niečo úplne iného, ako je, sa píše v tejto správe. Ja sám napríklad v rozsudku som mal 140, na 7 stranách rozsudku som mal 140 chýb, súdne konanie vo veci, kde ako podnikateľ sa súdilo o súd okolo 150 eur súd trval 4,5 roka. Dámy a páni, kde je tento rok, kde je tento údaj tu uvedený, kto sa kedy zaujímal, tá, aká je kvalita sudcov. Sudkyne, sudkynia v Českej republike vymeriava výživné z obratu firmy otca, ktorý je riaditeľom firmy. Keď je na túto chybu upozornená, že nie z obratu, ale zo zisku firmy sa musí vymerať výživné, tak súdkynia povie, to je dôvod, prečo som študovala práva, nie ekonomiku, pretože ekonomika ma nezaujíma. Ja jednoducho neznášam a vyhadzujem študenty na vysokej škole, ktorí mi prinášajú kvantitatívne štúdie a nie kvalitatívne. Kde by som skutočne bol za to, aby sme spolupracovali budúcnosti na tom, aby táto štúdia mala kvalitatívny rozmer. Počty sudcov, počty prípadov, počty údajov, čo uvedú jednotlivé štáty, to ma jednoducho nezaujíma. Niektoré údaje v tom materiále chýbajú. Ako je to možné? Ja chcem vidieť skutočne objektívne porovnanie jedného štátu vedľa druhého kde väčšina sudcov napríklad v Českej republike sa vôbec nevzdeláva, že predseda okresného súdu Hradci Králové mi odpovedá na moju otázku, koľko sudcovia ročne absolvujú školenie. Môj pork, čo ramena mi je povedal, niektorý jeden alebo dva, jeden alebo dve, ale povinné to nie je. Viete, že väčšina sudcov u nás súdila ešte počas komunizmu, že rovnaké sudcovia súdia dnes prípady, téme trhového hospodárstva. Viete, že na súdoch v Českej republike je pomerne dosť žien. A viete, že to vôbec nevypovedá o kvalite alebo nekvalite súdneho rozhodnutia. Ja sám by som preferoval viac žien kdekoľvek, pretože ženy prinášajú kvalitu, majú zmysel pre detaily, sú oveľa preciznejšie, ale tento údaj, či je viac žien alebo menej žien, o ničom nerozhoduje tu v Európskom parlamente máme kvalitné ženy. Môžem potvrdiť, že moje kolegyne sa veľmi dobre vyznajú v problematike, ale samotná štatistika tento údaj nevypovedá vôbec o ničom. Či súdne konania sú objektívne alebo nie. Na poslednú vec, čo by som chcel ešte doplniť, skutočne Zamerajme sa na vzdelávanie. Kvalita súdnych rozhodnutí napríklad v Nemecku alebo v Rakúsku je vyššia na základe toho, že ten sudca sa skutočne celoživotne vzdeláva na rozdiel od Českej republiky. A to si myslím, že by malo byť jeden zo záverov týchto štúdií. Ak komisia dovolí, tak vypočnem s mojim týmom závery mojej kvalitatívnej štúdie vychádza z mojich údajov za 6 rokov praxe s českými súdmi. A môžem vám poslať veľa inšpiratívnych vecí, prípadových štúdií, ktoré ukazujú, že žiadne rozhodnutie súdu sa nedá kvantifikovať. Treba sa sústrediť na kvalitu. A keď nebudeme mať kvalitných sudcov, vzdelaných sudcov, tak v Európskej únii to bude vyzerať tak, ako to v súčasnosti vyzerá. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Zdechovský. Pani Griesbeck, nech sa páči. Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujem pani generálnej riaditeľke za prezentáciu týchto tabuliek eh, týkajúce sa spravodlivosti za rok 2015. Ja som si to pozrela len pred chvíľkou, takže som to len tak preletela a zároveň som počúvala tú prezentáciu a je to naozaj zdroj informácií, ako ste aj vypovedali, zaujímavý nástroj. Môj kolega k tomu prispel zásadným spôsobom. Ja by som chcela povedať, alebo teda nadviazať na to niekoľkými prvkami. Ja som bola spravodajkyňou k, ku kontrolnému systému a viackrát sme žiadali, aby sa rozšíril rozsah pôsobnosti tohto dvo- užitočného nástroja aj na trestnú oblasť. A aj vy ste v prezentácii hovorili o nových nástrojoch na porovnanie ktoré budú efektívne a efektívne sa nimi porovnávajú justičné systémy v rozličných členských krajinách. Podľa mňa to je dôležitá súčasť pre členské krajiny a pre Európu a síce, aby trestné právo bolo užitočné. Malo by to byť tak aj v týchto porovnávacích tabulkách a znovu chcem zopakovať túto žiadosť, ktorú sme predložili už viackrát v minulosti. Druhá vec, ktorú chcem zdôrazniť, opakujúca sa požiadavka a tá sa týka týchto porovnávacích tabuliek. Kontrolný systém na rešpektovanie základných práv v členských krajinách a porovnanie členských krajín. Nemôžeme sa spoliehať alebo spať na vavrinoch, za súčasných okolností. Vidíme veľa porušení, eh, porušovaní týchto základných práv a teda my všetci sme viazaní rešpektovaním týchto základných práv, napríklad právo na informácie bolo práve schválené v mojej vlastnej krajine s rýchleným postupom. kladíme si otázku, prečo? Či nechceme nejakým spôsobom niečo zahmliť, e, alebo je tu nejaký systém masového sledovania, ktorý sa tu otvára pod zámienkou boja proti terorizmu, v demokracii treba nájsť rovnováhu medzi všetkými slobodami, bezpečnosťou a bojom proti terorizmu. Treba ale rešpektovať aj základné práva a takáto je demokracia. Teda musíme dbať na to, aby sme toto dosiahli. Druhá pripomienka, oveľa konkrétnejšia, obávam sa, že budem hovoriť trošku dlho, ale teda veľmi konkrétne k metóde, ktorú používate, to je veľmi dobré. Možno, že tu existuje taký uhol pohľadu. Počúvala som vás pozorne, takže som si možno všetko neprečítala, ale je to teda pohľad na vec, ktorý sa týka uplatňovania justičných rozhodnutí v štáte X ktoré sa majú realizovať v štáte Y, inej členskej krajine. Napríklad všetky veľmi početné prípady um, zverejne starostlivosti detí, deti, ktoré sa narodia do viacnárodných um, manželstiev a majú veľké problémy v našom európskom priestore je to zdrojom veľkého utrpenia, pretože mm, tu má právo konkrétnu aplikáciu na život alebo uplatnenie v živote ľudí. Môžem vám poskytnúť celú sériu takýchto prípadov, kedy zverenie dieťaťa je naozaj predmetom veľkej drámy a je to predmetom súdneho rozhodnutia posudzovaného v jednej krajine. Ďakujem, prepačte, že som hovoril tak dlho. Ďakujem pani Grisbeck, pán Radek. Благодаря, госпожо председател. Уваж... Ďakujem pekne, predsednička. Pani riaditeľka, ja by som vám chcel poďakovať za predloženie informácií o hodnotiacej tabulke. Ja som poslanec z Bulharska, takže ma zaujímali hlavne informácie o mojej krajine a všimol som si, že počet eh, vyriešených eh, prípadov prvej inštancie, súdu prvej inštancie sme na tom celkom dobré. Sme ešte pred eh, Nemeckom a Holandskom. A tiež 100 dní na spracovanie administratívnych, obchodných a občianských prípadov na prvej inštancii. Ale to má veľa lepšie ako krajiny, ako Nemecko, pretože Nemecko potrebuje 500 dní. A tu sme na 7. mieste, takže Uistujem vás, že bulharskí súci sú profesionáli a ľudia môžu veriť systému. Ale Európska komisia používa indikátory e, na hodnotenie efektivity a kvality ako prístupnosť e, rýchlosť, no a v prvých troch sa zaoberá objektívnymi kritériami, ale nezávislosť e, je vnímaná subjektívne Takže ja mám nasledujúcu otázku. Myslíte, že kritérium vnímanej nezávislosti je dostatočné a nemali by sme používať ďalšie objektívne kritéria na meranie nezávislosti súdnictva a ako údaje z porovnávacej tabulky sú pozitívne v Bulharsku, prečo správa CVM je taká negatívna a kritická. Nemyslíte, že pripisovanie veľkého významu subjektívnym kritériám vnímaná nezávislosť, že by sme nemali vnímať objektívne kritéria ako rýchlosť a dĺžka konaní. Ďakujem pekne. Keď sa pozriem na jednotlivé údaje eh, v tejto tabulke, zaujímali ma dva veci. Poprvé, Vidíme, že v niektorých prípadoch eh, väčší počet štátov neposkytuje údaje, alebo v tejto správe nie sú uvedené o nich žiadne údaje. Bolo by zaujímavé vedieť, eh, čím je to spôsobené. Po druhé, skutočne Rumunsko a Bulharsko nie sú tí s tými najhoršími údajmi, to je správne. A treba tiež povedať, že tieto údaje samé o, seba, o sebe nie sú nemá veľkú výpadnú hodnotu, treba ich vnímať v kontexte. Otázka, ako dlho trvá konanie, či je to zlé, pretože, pretože sa to zbytečne predlžuje, alebo to dobre, pretože sa postupuje veľmi, veľmi starostlivo. No a preto aj počet sudcov nie je veľmi relevantný. Treba vidieť dáta v súvislostiach a treba vidieť v súvislostiach s inými otázkami mne to trochu chýba, ale možno som to len prehliadla v správe, je otázka, ako dlho trvá od momentu, keď niekto je obvinený do momentu začiatku súdneho procesu. To je eh, zaujímavá otázka, zaujímavejšia ako len otázka, ako dlho trvá proces súdny, súdne konanie a preto treba tieto dáta brať opatrne. Sú to také záchytné body pre hodnotenie systému spravodlivosti a treba ich e, vnímať komplexne a v kontexte. Ďakujem pekne, pani Zipel, pani Mišu, nech sa páči, to boli, myslím, už všetky otázky, môžete odpovedať. Ďakujem za otázky. Ja začnem tým, čo povedala pani Sipel. Ja som to už povedala v mojej prezentácii veľmi opatrne musíme hodnotiť dáta a či niečo je dlhšie alebo nie. Nie je to len kvantitatívne, ale treba vnímať aj kvalitatívne. Nie to. Preto hovorím, že sme na začiatku a musíme byť opatrní pri hodnotení výsledkov. A však niektoré z indikátorov tu hovoria a ukazujú trend a ja si len myslím, že údaje, ktoré sa snažíme vypracovať, pretože hovorím, že všetko už je dokončené, poskytujú veľmi dôležité informácie a pohľad nielen Komisie Európskeho parlamentu, ale aj samotným členským štátom. Keď som videla prvé číslo o Taliansku, hovorím o Taliansku, pretože Taliansko minulý rok spustilo reformy, tak eh, dátumy vypadú od prvého dňa, kedy sa dostal na súd, až do posledného, tak myslím, že to bolo 10 rokov. A to mi nehovorí, že nechcem mi do Talianska povedať, že má to trvať 10 rokov, ale talianský systém spravodlivosti sa na to pozrel premiér, vláda a oni reformujú svoj systém a rovnaká vec sa týka mnohých členských štátov. Nezávislosť Teraz ja zodpoviem otázky pani Sipel. Aké sú dôvody, že členské štáty nie sú na tom rovnako, sú na tom rôzne dôvody. Je časť členských štátov, ktoré zatiaľ nemajú komparatívne porovnateľné údaje. Je ďalšia časť skupina členských štátov, ktoré nechcú poskytnúť údaje. Domnievame sa, že ak ich zapojíme do dialogu s expertnými skupinami, ak im vysvetlíme pridanú hodnotu porovnávacích tabuliek pre členské krajiny, ktorých používajú, bude to inkluzívny proces <clears throat> a dosiahneme pokrok v zapájaní viacerých členských štátov. Nezávislosť, vnímanie. Možno nesúhlasíte, ale vnímanie spoločnosti a nezávislosti je veľmi dôležité pre investície do danej krajiny. Ale ja s vami súhlasím v tom, že by sme mali ísť ešte ďalej. A preto si myslím, že v tejto správe rok 2015 predstavujem aktualizované informácie o štruktúrálnych zárukách na ochranu nezávislosti justície v niektorých typoch situácií, kde by to mo- mohla byť ohrozená. Čiže tieto dáta sa zberajú Európskou sieťou pre justíciu a táto spolupráca bude ďalej pokračovať, aby sa tieto údaje zlepšili, ale nemôžem vám s vami súhlasiť, že vnímanie nezávislosti e, nie je dôležité. Chcem poďakovať všetkým za zaujímavé nápady, ako veci zlepšiť, ako sa pozerať na trestné právo. Mm, máme aj iné zdroje pre základné práva a veľmi rada si pozriem tie cezhraničné prípady detí, pretože aj rodinné právo spada do našej zodpovednosti a my sa snažíme pokryť aj tú oblasť, ktorá sa týka detí mekým právom, medzinárodnú oblasť či rovinu. A moji kolegovia sú tu, oni pracujú na porovnávacej tabulke a veľmi radi by sme to zlepšili. Myslím, že pani Sipol sa pýtala, ako dlho to trvá v rámci jedného prípadu. To je veľmi užitočná informácia, ktorú tiež môžeme zvážiť. Vzdelávanie súdcov. Je to tu, neviem presne, na ktorej strane. Strana 30. Súhlasím s vami, že vzdelávanie je veľmi dôležité Keď sa pozriete na finančné programy pre vzdelávanie, tak sieť vzdelávania GTN, ktorú máme, vynakladá veľké prostriedky. Napríklad tento rok je to priorita aj v rozpočte. Čiže súhlasím s tým, že vzdelanie a celoživotné vzdelávanie je kľúčové, ale to nie je len komisia, ktorá môže ísť do takej dediny, ktorú ste spomínali aj ja. Môžem tam ísť a priniesť psa, my vyčlenujeme, alebo teda vytyčujeme priority, máme sieť, ktorú využívame, vytyčujeme priority pred dvomi týždňami, som sa stretla s pani Jurovou, Jourovou, teda bola tam tá bezpečnostná úroveň justície, hovorili sme o situáciách vo vezeniach napríklad, o rozličných sudcoch a snažíme sa urobiť maximum, ale musíme ísť ešte ďalej. A nie je to len komisia, ale aj vy a členské štáty musia ísť týmto smerom. Pozriem sa ešte do svojich poznámok. Výživné. <clears throat> Tam máme veľa prípadov a navrhli sme poplatky pre sudcov, aby to nebolo neproporčné od porovnaní so žiadosťami môžem vás informovať o tom, kde sa nachádzame v týchto rokovaniach, pretože máme ťažkosti, keďže sme to sami navrhli. Ja som si istá, že niečo sa nám podarí dosiahnuť, keďže máme vašu podporu, ale ale máte pravdu, tieto platby sú veľmi dôležité a určite ma zaujíma vaša 6-ročná štúdia, Takže poskytnite nám informácie, bude to zdroj pre úvahy. Ďakujem za vaše otázky, sú pre nás veľmi dôležitým vstupom. A ja a moji kolegovia sme vám k dispozícii v prípade, že budete mať nejaké požiadavky na dáta či špeciálne ukazovatele. Ďakujem pekne, pani Mišu. Ďakujem kolegom za ich príspevky a týmto uzatvorím našu dopoludnejšiu časť v Líbe. Budeme pokračovať popoludní o tretej. Stretnete sa s pani Mišu popoludní. Želám vám príjemnú obednú prestávku.